Allora riprendiamo. Takže budeme, kolegyňa a kolegovia, pokračovať a budeme teraz e, mať vysvetlenie hlasovania. E, e, takže e, e správa Ines Ayala Sender e, a absolutoriu za 2017. Pán Pospíšil, máte minútu. Nie je tu? Ďakujem pekne, pán predseda. Podporil som túto správu a toto absolutórium Európskej komisie chcem dodať, že ako poslanec za Českú republiku e, som e, smutný, že v tejto správe musel byť taký veľký priestor daný kauzám pána premiéra Babiša. Potvrdzuje to, že český premiér bohužiaľ má závažné kauzy, najmä pokiaľ ide o konflikt záujmov a peňazí, ktoré čerpa z Európskej únie pre firmy, ktoré kedysi vlastnil a teraz dal do Zajedského fondu. Budem rád, ako komisia vyslyší jasné ustanovenia z tejto správy a preverí e, konflikt záujmov premiéra Babiša vo veci čerpania európskych prostriedkov, a keď bude zrejme jasné, nakoľko premiér Babiš porušuje či neporušuje európske právo. Je to natoľko závažné, že v článku 5 článkov sa venuje práve uh, podnikaniu jeho osobe. Ďakujem pekne. Pán... Mm, ďakujem. Pán poslanec Hanan, máte minútu. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vždy ide o peniaze, nie? Európska únia sa stala veľmi dobrým mechanizmom na e, odoberanie bohatstva od e, tých obyčajných ľudí a rozdeľovanie tým, ktorí sú súčasťou systému. Nie je v tom jedinečná. Každý systém vlády má takýto aspekt, ale čo je jedinečné, je spôsob, akým e, e, rozširovania toho rozdielu, ako ľudia prispievajú a ľudia míňajú tie peniaze, sa maximalizujú neefektivnosti e, vyplývajúce zo vzdialenej vlády. Základnou úlohou akejkoľvek legis- akéhokoľvek legislatívneho orgánu je, aby bral na zodpovednosť exekutíva. To sa tu neoplatňuje vzhľadom na um, um, účel väčšej integrácie. Parlament sa vždy zladí s komisiou proti záujmom daňových poplatníkov v záujme väčšej a väčšej integrácie. A to bol od začiatku problém. Ďakujem. A teraz e, správa KON, absolutorium 2007, Všeobecný rozpočet Európskej únie, um, Európsky súd, pán Messerschmidt, minúta. No čo? Nie je tu? Nie je tu. Takže prejdeme na ďalšiu správu. Sarvama, a stále sa to týka absolutória 2017. Pán Majer, minúta. You, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 500 miliónov libier, čo je účet, keďže EMA sa e, nepodarilo uvoľniť sa z, toho, e, z tej zmluvy e, o prenájme v Canary Wharf je skutočne polutovania hodné a ešte je polutovania hodné, že sa takéto kvalitné pracovné miesta vlastne odchádzajú z Británie. Posledné dve desaťročia to bol skutočne veľmi hodnotné, pokiaľ išlo o nejaký, pokiaľ išlo o Um, informovanie a tak ďalej. Bohužiaľ pre Britániu je toto už minulosťou. U nás už sa vytvorilo paralelné testovacie zariadenie, ktoré uh, umožňuje, bude umožňovať predávať do EÚ budúcnosti, čo bude znamenať vyššie náklady, menej investícií do výskumu a tak ďalej. A Británia neskôr dostane lieky za vyšší účet, čiže menej peňazí budeme mať pre náš systém zdravotníctva, čo je presne opak toho, čo si ľudia mysleli, že za čo hlasujú. Bene, grazie. Áno, ďakujem. Takže správa Sarvama. Ešte pán Messerschmidt, nevidím ho, je tu? Nie je. Takže prejdeme ďalej na ďalšiu správu. Panceri, Preda, Engel, Keren Pán Tanok, máte dve minúty za skupinu. Pán predsedajúci, v mene EKR chcem poďakovať spoluspravodajcom a tieňovým spravodajcom za pozitívny a produktívny spôsob, akým sme spolupracovali. Sme sa dohodli na kompromisnom texte na tomto veľmi ďaleko siahlom a významnom spise. Vítam teraz konsolidovaný nástroj, tak ako navrhla komisia a myslím si, že to príspeje k zladeniu EÚ, aby efektívnejšie a súdržnejšie a naklavo efektívnejšie fungovala v oblastiach, ktorých sa to týka čase politickej zmeny, ktorá destabilizuje juh, e, keďže Rusko sa snaží podkopať tieto krajiny na, vo východnom partnerstve a mm, agenda rozšírenia e, sa mm, dostáva pred veľké výzvy. Tento nástroj nikdy nebol taký dôležitý, ako je dnes pre Európsku úniu. Ja osobne vítam plne konsolidovaný nástroj, viem však, že sú k tomu veľké výhrady v, e, v parlamente aj vrátane našej skupiny, pokiaľ ide o niektoré aspekty. A tieto diskusie teraz budú musieť pokračovať aj v ďalšom volebnom období. Vzhľadom na veľmi e, striktné geografické e, e, nasmerovanie nástroja si nemyslím, že by sa mali prostriedky presúvať z jednej časti do inej časti tohto susedstva na úkor teda niekoho iného požiadavka 95-percentného financovania na splnenie eh, benchmarku OECD pre oficiálnu rozvojovú pomoc by malo všetkých ubezpečiť. To je eh, náraz oproti 92%, ktoré pôvodne navrhovala komisia. Takisto vítam eh, to, že sa z FST stane o mnoho ambicioznejšie EFSD+, a bude tam väčšia záruka, že sa bude konať posilniť to súčasný vzťah medzi Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou, ale ubezpečuje ma záväzok minimálnej alokácie pre EIB, ako je to upravené v pozmeňovacom návrhu 52. A napokon, ako odchádzajúci britský poslanec z dôsledku Brexitu, som veľmi uh, som smutný, že už, už tu nebudem pri tých posledných uh, rokovaniach počas ďalšieho volebného obdobia a obzvlášť ma mrzí, že Spojené kráľovstvo sa nebude môcť podielať na niečom, čo je opäť ďalšia pripomienka toho, ako hlas Európy a e, úspory z rozsahu sa dokážu vynásobiť, keď všetci spolupracujeme. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem. Ďakujem správa Franka Fleckerstein, e, pán e, Donjon, máte minútu. Pán predseda, e, to, že Európska únia venuje čas svojho rozpočtu stabilizácii a rozvoju susedných krajín, najmä na Balkáne, je legitímne. Naša francúzska delegácia sa E, zdržala pri tejto správe, aby vyjadrila svoje výhrady k dvom bodom, čo sa týka návrhu tzv. IPA 3. Na jednej strane fondy určené pre Turecko, e, čo je regionálna, neeurópska veľmoc, e, sa nám zdá byť eh, príliš veľký objem aj vzhľadom na to, že spoločný cieľ, teda eh, riešenie migrácie má svoj špecifický rozpočet. No a potom je tu nástroj predprístupový, ktorý eh, vnáša tu veľký škodlivý zmetok Ehm, nie je tu jednohlasnosť pre toto rozšírenie, nie je to mechanický proces a finančný proces. Niektoré krajiny ťažia z fondov tzv. E, predstupových a nie sú ani kandidátskymi krajinami, takže bolo by e, vhodné e, rekalibrovať tento finančný nástroj a odpojiť to od problematiky rozšírenia. Takže to bolo posledné vyjadrenie a teraz prerušujem do 15. hodiny rokovanie a želám vám dobrú chuť.